pobyt v hlavnom meste Európskej únie. A teraz ďalšie prehlásenie k hlasovaniu a k téme neurodegeneratívne ochorenia a pán Kontis. L'onorevole Kundis non mi pare sia presente. Myslím, že tu nie je daný poslanec, takže pokračujeme. A teraz k správe o Európskom ombudsmanovi. Pani Kristina Morvaj. Je prítomná? Áno, hovorím v maďarčine. Správa o Európskom ombudsmanovi neodzrkadľuje skúsenosti, ktoré mám z Maďarska ako aktivistka za ľudské práva. Nehovorí o Eh, udalostiach z roku 2006 z jesene, kedy eh, maďarská polícia napadla mierumilovných demonštrantov. EÚ eh, to premlčala a nehovorila nič ani o skutočnosti, že polícia naďalej ubližovala alebo zasahovala do práv týchto ľudí nelegálne. A táto pasivita Európskej únie je viedla k situácii, kedy 13 opozičných eh, eh, aktivistov je zatknutých ešte v týchto okamžikoch, pretože sa snažili odhaliť korupčné eh, prípady terajšej vlády. Ľudské práva sú porušované a, a pokiaľ ide o opozíciu v Maďarsku, je táto utla, utlačená nelegálne prehliadky, prebehli, boli skonfiškované počítače bez toho, že by sa za, e, rešpektovali práva. A tieto opakované e, činy e, bez reakcie Európskej únie naďalej pokračujú. Preto som hlasovala proti tejto správe. Ďakujeme, milí kolegovia. Zápisnica z tohto zasadnutia bude e, distribuovaná pri ďalšom zasadnutí parlamentu a keď nie sú ďalšie námietky, tak e, posúvam už teraz podpísané znenia uznesení, e, prerušujem zasadnutie a želám vám